ide o špecifickú stratégiu v rámci Európskej únie. Nech sa páči. Stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru. Pani Krell. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Chcela by som sa poďakovať komisia za návrh novej stratégii v oblasti kozmického priestoru a teňovým spravodajcom, ktorí skutočne v tejto oblasti poskytli dobrú spoluprácu. Je to dôležitá téma, pokiaľ ide o kozmický priestor, v ňom sa nachádza veľký potenciál, ktorý by sa mali využívať modrým spôsobom, pretože kozmický priestor nie je veľmi ďaleko, ale bezprostredne súvisí s našim každodenným životom. Aktuálny príklad, možno to neviete, ale údaje z Koperníka, ktoré sme mali aktuálne v rámci k tej katastrofy e, v Karibiku, využívali sa na to, aby sme pomohli lepšie obetiem. Avšak sú tu aj ďalšie možnosti uplatnenia, ako napríklad klimatické zmeny, e, sledovanie emisí metánu alebo CO2, takisto poľnohospodárstvo, rybolov alebo veľké zámery stavieb, napríklad most medzi Dánskom a Švédskom. To takisto sa využívalo pri e, tom, aby sa skutočne oba konce tohto mostu medzi Švedskom a Dánskom spojili. Takisto sa podporujú navigačné systémy, moderné elektronické systémy. Od ktorý, v tomto ohľade sme ešte zatiaľ závislí od Spojených štátov amerických, napríklad aj konektivita, napojenie odlahlých regiónov na výkonný internet, rovnako ako aj zvládnutie utečeneckej krízy. To všetko sa dá lepšie zmanéžovať alebo vôbec realizovať, a to iba na základe podpory informácií z kozmického priestoru. Na to potrebujeme takéto rozumné stratégie v tých oblastiach, ohľadne toho, že čo, kde, kedy chceme investovať. Návrhy komisie máme na stole, máme tu našu správu v rámci parlamentu prediskutovanú a tieto návrhy boli ďalej sprecíznené a rozšírené v rámci Európskej únie potrebujeme široké pole využívania týchto informácií z kozmického priestoru a musíme urobiť reklamu aj v hospodárstve, aj v spoločnosti. Komunikácia k tejto oblasti musí byť zlepšená, rovnako aj patričné vzdelávanie, pokiaľ ide o doposiaľ neznáme možnosti, ktoré, ponúka, ktoré ponúkajú kozmické projekty Európskej únie. Tie projekty, ktoré už máme k dispozícii, musia byť ďalej rozvinuté, roz, rozvedené a projekty ako Galileus Kopernikus musia byť lepšie využívané nielen v spoločenských oblastiach, ale aj v hospodárskych oblastiach. Pokiaľ ide o do, manažment dopravy alebo napríklad využívanie vzdušného vodného priestoru. Tu sa dajú lepšie využívať tieto údaje, ale takisto pokiaľ ide o vytváranie nových aplikácií, pokiaľ ide o malé a stredné podniky a startupy, to je ďalšia oblasť, kde sa tieto údaje dajú z hospodárskeho hľadiska lepšie využívať. Malé a stredné podniky musia byť potom podporované a tam, kde to je treba, musíme byť aj zákonodárne činní. Napríklad regionálne e, celky musia byť takisto podporované, pokiaľ ide o využívanie tohto potenciálu. Napríklad pokiaľ ide o mestský rozvoj, územný rozvoj, alebo napríklad pokiaľ ide o oblasti kontroly. Financovanie týchto projektov môže byť prevzaté zo strany Európskej investičnej banky, ale takisto aj štruktúrálne fondy môžu zohrávať kľúčovú úlohu. Pokiaľ ide tieto úlohy, na jednej strane musíme robiť všetko preto, aby náš space Factor bol aj naďalej konkurencieschopný a aby mal rovnaké príležitosti, pokiaľ ide o trhové možnosti, to sa týka napríklad finančného vyzberania našich programov. To znamená, aj v budúcnosti budeme potrebovať európsky rozpočet, pokiaľ ide o kozmickú politiku, nemôže byť nižší. Práve naopak, satelity majú iba určitú obmedzenú životnosť a v súčasnosti verejné investície v Spojených štátoch amerických sú napríklad výrazne vyššie. Čo je však dôležité, je aj efektívna spolupráca medzi EÚ, EZO a členskými krajinami a efektívne využívanie európskych programov, napríklad pokiaľ ide o výskumný program Horizon. E, vesmírne programy sú civilné programy, ale využijú sa inak. Napríklad spolupráci s Európskym akčným plánom na e, obranu a v boji proti terorizmu. Tam sú užitočné. Bezpečnosť je dôležitá aj pre systémy vo vesmíre viacej vesmírneho odpadu, väčší počet satelitov, kybernetické útoky, to všetko môže spôsobiť veľké škody. Tu musíme byť ešte aktívnejší, aby sme mohli mierovo využívať vesmír a na to potrebujeme silnú EÚ, dobré medzinárodné prepojenie, spoluprácu Komisie Rady, Európskej vonkajšej služby aj za parlament to bude sprevádzať a vyzýva komisiu prísť s konkrétnym harmonogramom pre jednotlivé programy a súčasne aby vypracovala aj komunikačnú stratégiu. Ďakujem. Ďakujem. A teraz prejdeme k spontánnym vystúpeniam. Pán Polčák. Ďakujem pani predsedkynie za... Ďakujem pani predsednička za udelenie slova. Ja vítam návrh komisie, ktorá má stratégiu pre kozmický rozvoj. Máme agentúru, ktorá sa zaoberá e, stratégiou pre Európu v oblasti kozmického priestoru a táto sídli v Prahe. Mnoho vecí má svoj, pôvod, má svoj pôvod vo vesmíre a suroviny majú využitie na Zemi ovplyvňujú náš život a inovatívne a startupové podniky, malé a stredné podniky by mohli využívať technológie, ktoré súvisia s kozmickým priestorom. Pani spravodajkyňa zdôraznila úlohu obcí, miest a regiónov pri plánovaní ich rozvoja a využití týchto technológií, ktoré majú svoj zdroj vo vesmíre. Myslíme si, že to je inovačný prístup a ja by som jej chcel za to poďakovať. Ďakujem za slovo. Ďakujeme pán Kaputo, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru má zásadnú dôležitosť. Veľmi často sa táto téma ignoruje verejnosťou, ale kozmický priestor je dôležitý pre európskych občanov aj z hľadiska investícií, služieb a zdrojov, pretože tieto budú mať následný dopad na zdravie, poľnohospodárstvo, dopravu, digitálny trh, komunikácie, mobilný sektor a ďalšie rezorty. Výzvy, ktorým čelíme, najmä v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci, zahrňajú mnoho námetov na využitie kozmického priestoru a preto je možné a nutné zachovať programy ako Galileo, Copernicus a ďalšie, ktoré už sa rozbehli majú pozitívne dopady. Treba venovať pozornosť zraniteľnosti infraštruktúry vo vesmíre voči útokom. A je dôležité zabezpečiť, aby sme vytvárali robustné technológie práve pre tento sektor. Ďakujeme. Slovo má pán Marias. Ďakujem pekne, pani predsednička. Priest sektor v oblasti kozmu nesmie byť iba ďalším trhom pre súkromných investorov. To by nebolo zodpovedné. Rozhodnutia týkajúce sa kozmického priestoru sa týkajú aj bezpečnosti krajín, aj prírodného prostredia a dlhodobých dopadov na, priemy, na e, životné prostredie, ale aj na komunikačný sektor, dopravný sektor, preto Európska únia by nemala pokladať kozmický priestor za trh, ale správať sa k nemu inak. Kozmický priestor musí byť predovšetkým preskúmaný. Na to treba prideliť ľudské zdroje. Európska únia by mala spolupracovať nielen s Amerikou a Japonskom, ale aj s inými veľmocami v rámci kozmického priestoru s Čínou, Indiou a Ruskom. Tak by možno bolo možné dosiahnuť e, vyššiu úroveň v, e, vo výskume vesmíru a bolo by to lepšia služba ľudstvu. Ďalší rečník, pán Jakomčič. V 1967 Európska únia podpísala medzinárodnú dohodu o kozmickom priestore. Odvtedy sa veľa zmenilo. Technológie pokročili a všetko, čo je v správe, môžem s plnou dôverou podporiť, najmä programy Galileo a Copernicus, takisto pridelenie zdrojov na tieto programy. Dohľad cez Satelity pomáhajú pri každodennom živote na tejto planete. Ja by som však zašiel o krok ďalej. USA má federálnu vládu, ktorá nedávno sa vyjadrila, že súkromný sektor bude tiež súčasťou e, kozmického priestoru. Dokonca chce prideliť niektoré súkromné pozemky na mesiaci. Aj Čína má takéto súkromné iniciatívy s mesiacom v pláne. Ako budeme chrániť záujmy EÚ na mesiaci? Ďakujeme. Slovo má pán Epideus. Ďakujem pekne za slovo. Kozmický priestor, hovorí pán Epitideus, nie je neznámym priestorom, ktorého sa bojíme, Človek sa do ňoho vydal, skúma ho, využíva ho, aby z neho ťažil, aby sa rozvíjala spoločnosť. Má e, dopad na každodenný život, pomáha pri rozvoji technológií, pri šírení informácií cez satelit. Ak sa kozmický priestor vhodne využije, mohol by vytvoriť aj nové pracovné miesta, ale najmä ovplyvňuje politiky. Práve preto by sme mali strategicky naplánovať konštruktívne využívanie priestoru zo strany Európskej únie, a to aj v spolupráci s inými krajinami, aby bolo možné uplatniť rozvinuté technológie a využiť prospech, využiť vesmír na svoj prospech. Tak by mohli človek a vesmír pokračovať vedno k ešte úspešnejšej súčinnosti. Toľko spontánna rozpráva. Teraz má slovo pán Arias Kanetti. Vážená pani predsednička, ctené poslankyne, poslanci, predovšetky by som chcel poďakovať pani Konstanz Krell za vynikajúcu správu. Minulý rok v oktobri komisia prijala stratégiu pre Európu v oblasti kozmického priestoru. Je to prvá súhrná stratégia pre vesmír zo strany Európskej únie nakoncipovaná. Priestor je pre nás, kozmický priestor, priestor je pre nás prioritou, reprezentuje ambíciu, lebo Európa si želá byť vedúcim predstaviteľom v kozmickom priestore. Aby sme mohli podporiť tieto ambície, vytvorili sme víziu. Komisia takisto položila na stôl niekoľko konštruktívnych námetov v rámci tejto vízie a prioritných oblastí. Treba maximalizovať osoch z kozmického priestoru pre spoločnosť. Inovatívna Európa sa týka aj kozmického priestoru. Treba zabezpečiť, aby mala Európa autonómny prístup k kozmickému priestoru. Implementácia tejto stratégie pre Európu už začala a už aj prináša ovocie. Všetky naše vesmírne programy sú rozbehnuté, fungujú. Kopernikus využíva už určité údaje. Dokonca pri hurikáne Harvey v Texase sme pomohli informačne a naozaj treba sa intenzívnejšie venovať e, kozmickému priestoru. Aj Galileo už vytvoril 13 modelov, v rámci ktorého by sa dalo rozvíjať to, čo dosiahol projekt Galileo. Máme 124 postupov pre pristávanie a vzlietanie lietadiel, ktoré boli, využité, ktoré boli použité, vypracované pomocou monitorovania vesmíru a pomáhajú takisto pri budovaní e, kritickej infraštruktúry v tejto oblasti všetky poznatky, ktoré sme sa takto dozvedeli. Tento rok sme sa rozhodli implementovať aktivity v stratégii pre Európu, rozbehnúť inkluzívne procesy, podobne ako predchádzajúce kroky, ktoré sme urobili. Takisto sme e, začali vnímať kozmický priestor ako e, určitý trh. Prejavilo sa to v programe Kopernikus, prediskutovali sme to s Európskou investičnou bankou. Komisia je pripravená vynaložiť finančné prostriedky na rozličné alternatívy v oblasti verejno-súkromného partnerstva pri rozvíjaní kozmického priestoru. Galileo bude vyhodnotený synergie medzi bezpečnosťou a obranou treba posilniť, pretože je tu určité prepojenie na Európsky obranný fond. Je to spoločná iniciatíva, ktorá zapracovala aj túto dimenziu do svojich programov. Treba pracovať na ďalších rozvíjajúcich stratégiách a nezabúdať ani na ďalšie aspekty a spoluprácu medzi európskymi aktérmi, najmä s Európskou e, kozmickou agentúrou. Týchto priorit sme si vedomi, budú reflektované v legislatívnych návrhoch v nasledujúcom období. Budúcnosť však bude závisieť aj od financií. Potrebujeme financie, aby sme mohli splniť sľuby a postaviť sa výzvam. Ako správa počiarkuje, aplikácie v oblasti kozmického priestoru sa týkajú mnohých rezortov. Je to príležitosť na investovanie. Dovoľme, aby Európa mala osoch z týchto investícií. Dosiahneme takto silnú Európu v kozmickom priestore a iba jednotná Európa môže byť úspešná pri takýchto plánoch. Ďakujem pekne za priestor na vyjadrenie, pani predsednička.